L'ultimo. Ah, eh? Come? Ah, sì, penultimo. Abbiamo il penultimo punto all'ordine. No teraz e, začíname posledný, e, predposledný bod programu. A síce e, je to správa o riešení porušenia ľudských práv v súvislosti s vojnými zločinami a zločinami proti ľudskosti, vrátanie genocídy. Takže slovo má i hneď pán spravodajca Preda, aby nás e, informoval o súčasnom stave prípravy e, tejto správy. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som najskôr sa poďakovať kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy. Tých návrhov bolo mnoho, aj e, kolegov, ktorých predložili, bolo o mnoho viac, než e, ako ich je prítomných teraz v sále. Máme totiž 195 pozmeňovacích návrhov. Ja tiež som predložil viac ako 10 návrhov, pretože som chcel predložiť a nastoliť otázky, ktoré neboli súčasťou v pôvodnej správe. Ako viete, máme E, obmedzenia z hľadiska počtu znakov, ktoré môžu byť e, uvedené v takomto návrhu. E, čo sa týka konkrétne pozmiacich návrhov, ktoré by som spomenúť, návrhy 35 a 138, kde sa hovorí o odškodňovaní obetí a to efektívnym spôsobom. Toto odškodnenie musí fungovať čo najefektívnejšie v kontexte a riadenia tejto problematiky ďalej by som chcel poukázať na zverejňovanie informácií o stiahnutí Gambie a Južnej Afriky e, z Rímskeho tu Nebol som jediný, ktorý na to upozorňuje v pozmeňujúcich návrhoch e, a v ďalších e, zhruba desiatich návrhoch sa na to poukazuje. Ďalej zdôrazňujem v návrhu 109 význam krokov Európskej únie v otázkach nezávislosti a integrity Medzinárodného trestného e, súdu. A ďalej v návrhu 110 zdôrazňujeme významnú úlohu spolupráce všetkých e, krajín, ktoré sú signatármi e, Rímskej zmluvy v kontexte fungovania Medzinárodného trestného súdu. Ďalšie pozmeňovacie návrhy ďalších politických skupín nám tiež pomôžu e, dopracovať sa ku kompromisným návrhom. Samozrejme, ďalej po štvrté, návrh 134, ktorý som predložila opäť ja. Tu som chcel zdôrazniť e, význam e, využitia všeobecnej jurisdikcie v členských štátoch s cieľom podpory funkčnosti medzinárodného súdnictva a toto tiež e, je spomenuté aj v ďalších návrhoch iných kolegov. E, čo sa týka návrhov poslancov z iných politických skupín, veľká časť týchto návrhov sa týka e, veľmi relevantne pôvodného textu správy. Myslím si, že nemôžeme neprihľadať na otázku posilnenia medzinárodného humanitárneho práva. Chcel by som oceniť všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sa tomuto venujú. Tiež si myslím, že je na mieste zdôrazniť, akým spôsobom by Európska únia mohla zohrávať úlohu v posilňovaní LTP, takisto ako teda ide o um, zodpovednosť chrániť RTP, takisto ako sa to hovorí na hru 76. Ďalšie Viaceré návrhy sa týkajú e, vzťahov medzi Európskou úniou a Medzinárodným trestným súdom a tiež e, sa zdôrazňuje význam podpory Európskej únie pre dobre fungovanie tohto súdu a tiež e, by sa mali tieto vzťahy zintenzívne. Myslím si, že tieto pozmeňujúce návrhy výrazne vylepšujú správu ktorá sa venuje tejto téme a tiež navrhnem konkrétne kompromisné návrhy, aby sme e, zlúčili viacero e, pozmeňujúcich návrhov e, ďalej. V správe, ktorú vypracúvam, je priestor aj pre také pozmeňujúce návrhy, ktoré sa zameriavajú konkrétne na vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti, genocídu a tiež význam snažiť sa konať preventívne. Tiež zúrazňujem, e, že boli predložené aj pozmiace návrhy v mene výboru FAM, ktoré upozorňujú na význam žien v tomto kontexte. Už som o tom hovoril aj pri, pri našej e, prvej výmene názorov. Myslím si, že spolupráca s výborom FAM prebieha veľmi dobre a teší ma, že sa to prejavuje aj v tomto konkrétnom prípade. E, musím však dôrazniť, že táto správa nemá za cieľ vyjadrovať sa k rôznym druhom genocidy, ku ktorým dochádza na svete ide o e, pravomoc rozhodovania medzinárodného súdnictva o konkrétnych témach. My k tomu nemáme zaujímať stanovisko. Táto správa by tým úplne sa míňala účinku a úplne by sa zmenil jej cieľ. Nie je to správa, ktorá by sa mala venovať týmto témam. Ak by sme zachádzali do uh, tejto tematiky, myslím si, že by to bolo riskantné, pretože v súčasnosti cieľom správy je venovať sa otázkam prevencie, genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, aby sa zlepšila celková situácia. Tiež ide o preskúmanie možnosti konať, e, e, pretože, ako viete, zrejme máme obmedzené v z oči voči k udalostiam, ku ktorým dochádza. Teda nebudeme, e, dajme tomu konkrétne spomínať, e, genocidu zo Srebrenice alebo arménskú genocidu, aj keď toto samozrejme významné témy, parlament sa k nim už vyjadril v minulosti a ja osobne som sa tiež angažoval v týchto otázkach nielen preto, že som spravodajcom pre Bosnu, ale spolupracovala som so, s tými politickými skupinami na uzneseniach, ktoré žiadali turecké orgány, aby uznali arménsku genocídu. Teda e, ja nemám žiadne výhrady k použitiu e, týchto konkrétnych príkladov, ale myslím si, že cieľom správy nie je venovať sa konkrétnym prípadom arménskej e, genocídy v tomto prípade. Čo sa týka prípadov genocídy neštátnych útvarov, myslím si, že nedávne udalosti v Sýrii zdôrazňujú takéto prípady aj e, zločiny, ku ktorým dochádza aj na iných úrovniach, nielen na úrovni štátov ďalej. Čo sa týka blokády v Bezpečnostnej rade e, OSN zo strany Ruska a Číny a tiež chceme vyzvať, aby e, sa okamžite dosiahla náprava. Viacero kolegov sa rozhodlo spomenúť tiež situáciu, ktorí žiadajú vytvorenie medzinárodného tribunálu, ktorý by sa zameriaval eh, na činnosť Bašara al-Asada nielen eh, v kontexte islamského štátu, ale Bašara al-Asada, ktorý sa dopúšťa vojnových zločinov zločinov proti ľudskosti. Pán Koreo, dajme tomu, sa rozhodol, že sa nehovorí vôbec o islamskom štáte, o ISIS, ale iba o Dajše. Myslím si, že z dôvodu koherentnosti by bolo vhodnejšie hovoriť o eh, ISIS eh, lomeno Daesh, tak aby sme boli konzistentní s ostatnými eh, legislatívnymi dokumentami Európskeho parlamentu. Myslím, že by bolo zaujímavé samozrejme diskutovať o tom aj e, zo širšia. Môžeme sa dohodnúť aj na tom, že by sme nepoužívali ani jeden z týchto pojmov, môžeme sa dohodnúť na úplne inom názve. Ehm, dajme tomu aj kalifát má isté rezonancii, ale myslím si, že toto nie je priestor, v ktorom by sa mala otvárať táto diskusia. Ja teda navrhujem, aby sme používali povami aparát, eh, ktorý je už v iných legislatívnych návrhoch, a síce ISIS lomeno Daesh. Čo sa týka zmeny názvu skupiny Boko Haram, tu súhlasím, zločiny, ktorých sa dopúšťa Boko Haram, sú rovnako závažné ako to, čo sa dopúšťa ISIS Daesh čo sa týka národnej jurisdikcie e, z oči voči medzinárodnej spravodlivosti, tu súhlasím s kolegami, ktorí zdôrazňujú, že členské štáty musia prenasledovať e, prípady zločinov proti ľudskosti. E, vnútroštátna legislatíva by sa nemala používať ako zámienka pre narušenie činnosti Medzinárodného trestného súdu. Tieto zločiny Daešu sa musia vyšetriť na medzinárodnej rovni, pretože sa dejú v medzinárodnom kontexte. Chcem sa poďakovať kolegom za predloženie pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že budeme diskutovať konštruktívnym spôsobom na stretnutiach tenevých spravodajcov. Snažíme sa e, zosúľadiť e, taký časový harmonogram, ktorý by vyhovoval všetkým. Spolieham sa na aktívnu účasť všetkých kolegov na tomto procese. Je dôležité, aby sme získali čo najširšiu väčšinovú podporu týchto otázok. A na toto budeme pamätať aj pri vypracovaní kompromisných návrhov. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci. Ďakujem pekne. A navrhujem, aby sme si vypočuli tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne naša skupina je veľmi dôležitá, ale mm, nie sme vždy e, prví na rane. S som to nepochopil, že ide o mňa. Ospravedlňujem sa. Ani nie konzervatívci. Veľmi rada. Ďakujem pekne za podrobné informácie o tom, čo plánujete doplniť a akým smerom sa chcete zobrať, e, e, uberať vo vašej správe. E, zohľadňuje aj viaceré moje pozmenujúce návrhy. Myslím si, že potrebujeme zoširoka analyzovať to, ako môžeme volať na zodpovednosť pachateľov najhroznejších trestných činov Chceli by sme e, zabezpečiť širšiu podporu pre Medzinárodný trestný súd alebo fungujúci mechanizmus, napríklad iniciatíva zodpovednosť za ochranu. Treba skúmať aj ďalšie možnosti, ktoré nastolia e, zodpovednosť či už e, prostredníctvom Medzinárodného súdneho dvoru alebo špecializovaných súdov s tým, aby Európska únia išla príkladom pri presadzovaní tých dôležitých právnych nástrojov medzinárodného práva. E, e, chcete e, sa vyhnúť diskusii o genocíde ohľadom tvrdení alebo podobne v súvislosti s genocidou, to sa mi zdá byť rozumné s tým, aby sme neboli zahltené, e, zahltené diskusie, diskusiami o tom, kto, je, e, kto má pravdu a kto nemá pravdu, s tým, že budeme to volať genocídou. Ale samotná problematika genocídy a e, zločinov proti ľudskosti treba riešiť tam, kde je to možné a v každom prípade v Sýrii činy páchané islamským štátom alebo Daešom si zaslúžia osobitnú pozornosť najmä v súvislosti s e, používaním chemických zbraní voči civilnému obyvateľstvu a deťom. Je nepredstaviteľné, že takéto hrozné činy e, zostanú bez potrestania. Takže toto je veľmi dôležité. Treba vo všeobecnosti e, vnímať, kto všetko podporuje takéto E, zločiny a e, e, napomáha ich páchanie. Je škoda, že OSN sa ukázala ako nefunkčná, ale v, v neprítomnosti úlohy OSN a príslušných postupov Európska únia by sa mala viac angažovať aj s príkladom. A myslím si, že v tomto smere správa je užitočná. To už je druhá diskusia na túto tému a teším sa na ďalšiu podporu tejto správy a dúfam, že budú aj následné kroky prostredníctvom politických strán a členských štátov, aby to sa neobmedzila iba odporúčaniami, ale skutočnými krokmi, ktoré nastolia zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za predloženú správu. Aj my sme predložili zo pár pozmenujúcich návrhov, spomeniem iba niektoré, najmä keď hovoríte o neštátnych eh, subjektoch, eh, tu máme pozmenujúci návrh číslo 13, v ktorom hovoríme o využívaní eh, univerzálnej jurisdikcie s tým, aby členské štáty aj ostatné štáty mohli postaviť džihadistov pred súd ďalší pozmeniaci návrh sa zapodieva nedostatočným rešpektovaním medzinárodného humanitárneho práva. Ehm, prichádzame s námetom e, e, zvolať medzinárodnú konferenciu, E, na ktorej budeme e, premyšľať o medzinárodných e, mechanizmoch vyhľadovania údajov a s tým, aby sme mohli zverejňovať informácie o takýchto zločinoch v prípade ozbrojených konfliktov. Napríklad v Sýrii máme príslušné údaje, neskôr možno, že sa ustanoví aj súd. Takéto informácie sú mimoriadne dôležité. Takisto opakujeme požiadavku na vysokú predstaviteľku, aby e, e, e, každoročne pripravovala zoznam údajných páchateľov útokov na školy a mm, nemocnice, pretože aj tento trend pozorujeme v ostatnej dobe. A ďalší nový pozmenujúci návrh. sa týka toho, že nabadáme členské e, štáty, aby ratifikovali e, najvýznamnejšie právne e, nástroje v oblasti humanitárneho práva a žiadame od Európskej únie, aby robila viac v smere informovania a odbornej prípravy e, e, e, o medzinárodnom humanitárnom práve, postupoch, osvedčených postupoch, aby sa použili všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme účinne zabezpečovali dodržovanie medzinárodného humanitárneho práva. A ďalšia záležitosť, aj vy ste to spomenuli, treba sa venovať právam obetí a mm, to musí byť v stredobode e, všetkých aktivít e, nášho boja proti beztrestnosti. E, ďalší nový pozmenujúci návrh číslo 18 spomína možnosť toho, že Bezpečnostná ráda OSN by mohla posunúť určité prípady na Medzinárodný trestný súd. Eh, v pozmeňujúcom návrhu vyjadrujeme ľútosť v súvislosti s tým, že táto snaha sa eh, viackrát zablokovala. Eh, apelujeme na OSN, aby využili iniciatívy proti zneužívaniu práva VETA v Bezpečnostnej ráde v prípade hromadných mm, hrozných činov. A takisto navrhujeme, aby sa e, zratifikovali pozmeňujúce návrhy z Kampaly a takisto e, e, posudzujeme a aj odsudzujeme niektoré prípady odstúpenia z týchto dohod afrických štátov. Myslím si, že doteraz sa konkrétne spomínala iba Burundi. Ďakujem pekne. Enrique Guerrero. Nie Prítomné, ale požiadal ma, aby som e, povedal nasledovné. E, úvodom ma požiadal, aby som e, poďakoval pánovi Predovi za skvelú prácu. Pán kolega predložil 27 pozmenujúcich návrhov, niektoré boli spoločné s ďalšími autormi, niektoré pozmenujúce návrhy majú skôr technickú, lebo procesnú povahu 28, 19 a niektoré ďalšie Spomeniem iba najdôležitejšie pozmeňujúce návrhy. E, treba podotknúť, že informácie e, pochádzajúce z mimovládiek sú e, veľmi dôležité. Ďalej, vzťahy únie s e, Medzinárodným trestným súdom sú nemenej dôležité. E, je tu e, potreba zabezpečiť finančne činnosť Medzinárodného trestného súdu e, s tým, aby členské štáty e, zaistili dlhodobú e, funkčnosť tohto súdu, treba zistiť jeho nezávislosť a preto je dôležité, aby, sa boli, aby boli ratifikované dohody o privilegiách a mm, imunitách tohto súdu vyjadruje znepokojenosť v súvislosti s tým, že Sudán a USA e, nie sú ochotné podpísať e, e, rímske dohody v článku 3 zmluvy by sme mali zahrnúť najhroznejšie E, e, e, zločiny, ktoré spadajú pod pôsobnosť Medzinárodného trestného súdu a ak niektoré štáty majú problémy spolupracovať s Medzinárodným súd, trestným súdom, treba im pomôcť. A takisto treba si všimnúť nielen to, čo robí Daesh v Syrii, ale aj aktivity organizácie Boko Haram. To je v podstate všetko, čo chcela povedať skupina socialistov vo vzťahu k samotnej správe. Ale samozrejme, e, rátame s ďalšími schôdzami tieňových spravodajcov, e, kde by sa mohli pripraviť kompromisné pozmenujúce návrhy. A teraz slovo má, má pani Hiky v mene E, služby pre vonkajšie aktivity. Dobrý deň, e, ďakujem e, pekne za slovo, ďakujem, že ste aj pozvali nás do tejto zaujímavej diskusii. Prebral som viaceré pozmeňujúce návrhy a vítam tie, ktoré posilňujú samotnú správu, ktoré zdôrazňujú práva obeti, rodové otázky, takisto aj úlohu Medzinárodného trestného súdu. E, reakciu na niektoré e, pozmeňujúce návrhy a určité výhrady. Spomenuli e, ste záležitosť verejného vyhlásenia v prípade útokov proti školám alebo nemocnicám. Myslím si, že takúto správu by nemala zverejňovať EÚ, skôr OSN nabadáme e, členské štáty, aby podpísali vyhlásenie o bezpečných školách a podobne, ale niektorí e, kolegovia by boli znepokojení, pokiaľ by e, tu bol odkaz na to, že túto správu by mala zverejniť Európska únie. A ešte niekoľko konkrétnych pozmenujúcich návrhov. Pozmenujúci návrh 147, ak sa nemýlim, záležitosť e, e, osobitného predstaviteľa e, pre otázky sexuálneho násilia v podmienkach konfliktov. Pokiaľ ide o EU, chcem spomenúť, že máme rodového poradcu a poradkyniu a tá, to má v svojom mandáte pozmenie si návrh 76. Myslím si, že už teraz e, e, e, všetky tieto otázky sú súčasťou našich školení. Otázka RTP zrejme máme už kontaktné miesto, tam posluje Christian Lefer, takže ak spomenieme e, to ešte raz, e, tým sa e, zrejme zbavíme jednoznačne. Takže trošku to treba redakčne upraviť, ale v zásade to veľmi podporujeme. Ďakujeme. Kristian? Euh, euh, euh, Nemám čo k tomu až toľko dodať, pretože kolegovia skutočne prezentovali svoj názor vrátane Gerera, ktorý ťa požiadal, aby si to vlastne reprezentoval, takže stanovíme si teraz to najvhodnejšie na to, aby sme na zasadnutí tieňových spravodajcov sa pohli dopredu a som presvedčený, že takto dostaneme sa k dobrému výsledku. Ďakujem. Sì, voglio solo dire che ja som chcel iba povedať, že to hlasovanie vo výbore na 13. marca, s tým sa počítalo, pardon, maj. A teraz prejdeme k poslednému bodu dnešného programu a tam ide o otázky pre komisiu. Pana Loch, pani Lochbíler teraz sa dostane slovo. Otázka pre SVČ. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Ďakujem pekne. Je to otázka, ktorá súvisí s Mauritániou a otroctvom Mauritánii. Parlament dal uznesenie v roku 2014. V konkrétnom prípade v tomto uznesení odsudzujeme všetky formy otroctva a vyzývame mauritánsku vládu, aby prijala náležité kroky v snahe odstrániť otroctvo. Ďalej v roku 2016 13 členov eh, hnutia proti otroctvu bolo svojvoľne uväznených. A traja aktivisti boli oslobodení, sedem ich boli prepustených eh, po odvolacom eh, konaní na súde, ale dvaja sú ešte stále vo väzení. Teda chcem sa opýtať, čo konkrétne urobila SVČ komisia od nášho uznesenia z roku 2014 snahe odstrániť úplne otroctvo vo vzťahu s maritánskymi orgánmi v, na multilaterálnych fórach. A tiež aké kroky prijíma delegácia Európskej únie v kontexte dvoch aktivistov, ktorí sú ešte stále vo vezení. A tiež e, aké zároky existujú v obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou a Mauretániou v kontexte otroctva a ich odstraňovanie. Ďakujem. Pán Šadek. Good afternoon. <clears throat> Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne. Príjemný podvečer. Uznesenie z decembra roku 2014 bolo prijaté pred dvoma rokmi. Medzi tým sa udialo toho viacero. Pán Biram, ktorý bol uväznený a následne prepustený v roku v maji 2016, bol oslobodený súdom spomedzi 13 eh, uväznených, o ktorých sme práve počuli, mm, boli dvaja odsudení, desiatí boli už prepustení a dvaja sú ešte stále vo väzení eh, Musa Biram Abdalahisek. Tiež bola prijatá ďalšia legislatíva v snahe bojovať proti otroctvu v roku 2015, okrem iného, kde sa stanovuje maximálny trest a tiež vytvorenie eh, súbytného tribunálu. Pre tieto ciele tiež sa vytvoril akčný plán, ktorý sa venuje tejto tematike. Napriek tomu, napriek týmto zlepšeniam v právnom rámci, iba jeden rozsudok po veci otroctva bol eh, zatiaľ vynesený a celková miera plnenia legislatívy, ktorá bola prijatá, je nízka. Tiež sa nevyšetrujú obvinenia z mučenia v súvislosti s zatknutím 13 osôb v roku 2015. Teda nedostatočne sa plní prijatá legislatíva. Tiež Delegácia Európskeho parlamentu navštívila Maurentániu pred niekoľkými týždňami v februári. Chceli by sme sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že navštívil túto krajinu po viacerých udalostiach aj v kontexte otázky otroctva. Myslím si, že Komisia bola veľmi dobre prijatá, prebiehli stretnutie na najvyššej úrovni, bolo vydané spoločné oznámenie, spoločné komunike s Národným zamaždením Mauretánie a tiež boli prijaté niektoré spoločné závery o viacerých dimenziách vzťahov EÚ a um, Mauretánie. E, Marotan je súčasťou skupiny krajín, e, s ktorými pravidelne diskutujeme aj o otázkach e, rušenia otroctva v kontexte tiež klimatických zmien rybolovu a tiež v snahe konať preventívne v oblasti náboženskej radikalizácie. O týchto témach hovoríme s celým týmto regiónom aj s Mauretániou, ktorá je významným partnerom, aj keď nie celkom jednoduchým na komunikáciu otázky ľudských práv a ďalších základných hodnôt samozrejme sú súčasťou našich e, vzťahov s touto krajinou. Čo sa týka konkrétnych troch otázok, veľmi rýchlo. Boli prijaté viaceré kroky v koordinácii, po koordinácii s členskými štátmi delegácia Európskej únie e, v Británii konala aktívne. Otázky ľudských práv e, sa pravidelne prejednávajú v politickom kontexte, v politických dialogoch a na ďalších e, fórach, pri ďalších príležitostiach. Mali by sme presadzovať e, také zlepšenia. So uh, specifically uh, concerning the, these course cases, um, the delegation, uh, again in coordination with member states. Delegácia po koordinácii s členskými štátmi eh, prijala eh, konkrétne kroky, eh, je aktívna a konkrétne absolvovala viacero návštev uväznených osôb a tiež sme v kontakte s obhajcami ľudských práv. Pán Biram a tiež e, má svojich partnerov, ktorí sú s nami v kontakte a aj keď to miestne orgány nevnímajú s veľkým nadšením, taktiež sa zameriavajú na viacero projektov, ktoré majú za cieľ presadzovať e, dodržovanie ľudských práv. E, kolegyňa z komisie sa k tomu môže vyjadriť konkrétnejšie. Je to významnou súčasťou našej spolupráce, totiž ďalej druhá otázka sa týka konkrétnych dvoch osôb, ktoré sú ešte stále uväznené. Tu v podstate robíme tie isté kroky. Navštívili sme aktivistov, zúčastnili sme sa súdnych konaní, e, boli vydané e, tri vyhlásenia v procese, ktoré sledujeme, taktiež prebiehajú e, intenzívne diskusie aj tu v Bruseli na úrovni rady s členskými štátmi, aj tu sa prijímajú diplomatické kroky v primeranej miere. Žiaľ, musíme skonštatovať, že obaja väzni boli presunutí do väznice relatívne vzdialenej, zhruba tisíc kilometrov na sever Nuakšotu, preto sa veľmi ťažko sleduje ich aktuálna situácia a tiež návšteva sa nedá uskutočniť bez e, prípravy, bez povolenia miestnych orgánov. Žiaľ, je tomu tak. Tiež zvažujeme možnosť ich však navštíviť napriek tomuto presunu do vzdielenej väznice. Tento proces bude naďalej pokračovať. Budeme naďalej sledovať vývoj situácie. Budeme využívať rovnaké nástroje a možnosti, ktoré máme k dispozícii. Čo sa týka tretej otázky eh, v kontexte obchodných vzťahov s Mauretániou, toto by sa týkalo viacerých aspektov našich vzťahov. Ten širší rámec vychádza z eh, dohody o partnerstve z Kotonu. Tam sa odvolávame na naše základné hodnoty, ktoré boli odsúhlasené aj s mauritánskou stranou. Dohoda o rybolove tiež je v platnosti a spadala by. Pardon, budeme teda sledovať eh, ďalší vývoj aj v kontexte dohody o partnerstve, dohody z Kotonu. Ďalej iniciatíva Všetko okrem zbraní. Mauretánia má na základe tejto dohody prístup eh, k vývozu na európske trhy. Ide tu o závažné systematické porušovanie ľudských práv tak sa to uvádza v dohode, e, že by to malo za následok konkrétne kroky. Avšak ťažko sa dá popísať konkrétna povaha prípadu, ktorá by si e, vyžadovala dôkladné vyšetrovanie, ktoré by sa dalo vykonať aj zvonku. Myslím si, e, že toto môžem povedať v tejto chvíli k tejto otázke chcela by som ešte pripomenúť, že ľudské práva a základné hodnoty podliehajú samozrejme pravidelnému politickému dialógu v rôznych formátoch. Snažíme sa ponechať komunikačné kanály otvorené, snažíme sa viesť konštruktívny dialóg. Samozrejme, vyvíjame aj potrebný tlak, aj verejne ale aj diskrétne. Spomenul som verejné vyhlásenia, ktoré boli zverejnené po vydaní rozsudku 13 aktivistom IRA. Myslíme si, že celková spolupráca a, a, a rozvojová práca sa zameriava na inkluzívnosť v spoločnosti, v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny, najmä čo sa týka prístupu k mládeži, tiež otázky migrácie sú súčasťou a v tomto kontexte tiež e, chceme zaistiť dostatočné vyhliadky e, do budúcnosti e, mladej generácie, chceme zlepšiť ich občianské práva, napríklad chceme zlepšiť možnosť registrácie tomto úsilí teda budeme pokračovať aj v budúcnosti a budeme venovať pozornosť obom prípadom, ktoré ešte stále sú pod drobnohľadom. Chceli by sme tiež v tomto smere ostať v kontakte s Európskym parlamentom. Sí o no? No, perfecto. Allora, mi... Grazie per... Mi è parso... Ďakujeme pekne za vaše odpovede, dosť vyčerpávajúce. Už e, dlho žiadame o presne takéto odpovede. Takéto odpovede od vás očakávame. Nechceme nejaké byrokratické odpovede, ale skutočné odpovede. Ja myslím si, že e, táto odpoveď presne odpovedala našim očakávaniam. Druhej otázke sa nebudeme venovať, pretože e, poslanec, ktorý ju predložil, nie je prítomný a podľa pravidiel, ak nebol nikto poverený zastupovaním a ak poslanec nie je prítomný, tak otázku preskočíme a prejdeme hneď k tretej otázke. Tu predložil Francisco Assis, ani on nie je prítomný, ale poveril mňa, aby som ho zastupoval. V roku 2014 eh, Rada pre ľudské práva prijala rezolúciu 26 9, kde sa hovorí o vytvorení medzi vládnej pracovnej skupiny v snahe dopracovať sa k medzinárodne záväznému nástroju právnej povahy v snahe regulovať činnosti nadnárodných e, spoločností a ďalších podnikov s ohľadom na ľudské práva v snahe predchádzať, vyšetriť e, a tiež e, poskytnúť nápravu v prípade porušenia ľudských práv. Ak budú zistené, Európska únia musí byť aktívnou a konštruktívnou súčasťou týchto rokovaní. A otázka konkrétne znie od pána Asisiho, čo presne Európska únia už e, urobila v kontexte týchto rokovaní, aké priority sa stanovili. Dávam slovo pánovi Rikardovi Serimu, aby odpovedal. Otázka, ktorú ste práve položili, pán predseda. Môžem na ňu odpovedať tak, že Európska únia sa systematicky angažuje e, v rokovaniach v Ženeve v súvislosti s touto rezolúciou, najmä v rámci prípravy a tiež v priebehu činnosti medzivládnej pracovnej skupiny, ktorá zasadla, ako ste viete, v júli 2015 a potom po druhýkrát v oktobri 2016. Teda minulý rok hlavné ciele, priority našich krokov v týchto rokovaniach sa týkali spolupráce s rôznymi partnermi, snahy zaistiť, aby boli splnené dve dôležité podmienky v týchto rokovaniach. A tieto podmienky boli v záujme celej Európskej únie a panoval konsenzus medzi členskými štátmi. Poprvé od počiatku trváme na tom, aby tento proces e, medzivládny proces pracovnej skupiny nebol žiadnou alternatívou k hlavným zásadám, ktoré boli odsúhlasené ešte v roku 2011 na základe konsenzu v Európskej únii a na základe nich panuje plná dohoda, že sa musia tieto zásady implementovať a bola to vždy naša priorita. Takže hlavné usmernenia, to bola prvá podmienka a ďalej predsedu medzi vládnej pracovnej skupiny sme požiadali, aby sa dôkladne prejednávali aj otázky týchto zásadných princípov aj v činnosti pracovnej skupiny. Naše stanovisko až úplne do konca minulého roka bolo také, že sme zdôrazňovali význam e, rozsahu pôsobnosti tejto medzivládnej pracovnej skupiny. Pôvodne e, mala táto skupina za cieľ zameriavať sa len na nadnárodné korporácie. Trvali sme na tom, aby sa do toho zahrnuli aj ďalšie druhy podnikov a firiem. Európska únia sa snaží toto presadovať, pretože je dôležité uvedomiť si, že porušovanie ľudských práv neprebiehajú len na úrovni nadnárodných korporácií, ale aj na úrovni podnikov e, na národnej úrovni. Máme mnoho príkladov takéto povahy. Okrem toho, v súčasnosti je podnikateľská sieť veľmi zložitá. Existujú rôzne e, modely spolupráce, e, teda množstvo rôznych podnikov funguje na vnútroštátnej úrovni. Teda rozšírenie rozsahu pôsobnosti bolo vždy e, našim e, cieľom v rokovaniach. Teší nás, že sme dostali uistenie o splnení tých podmienok na zasadnutí skupiny v oktobri 2016 Európska únia sa zúčastnila tejto schôdze pracovnej skupiny aj rokovaní, aj keď to bolo samozrejme odsúhlasené na poslednú chvíľu, tesne pred eh, začiatkom zasadnutia pracovnej skupiny. Mali sme zastúpenie na úrovni delegátov Európskej únie. A teda v priebehu celého týždňa sme sa podelili na rokovaniach veľmi otvoreným spôsobom s našimi partnermi. Ako viete, diskusie trvajú týždeň a v októbri tohto roka začnú opäť odznova. Európska únia bude teda opäť pripravená otvorene diskutovať s partnermi o e, rôznych možnostiach, ktoré sa budú prejednávať na tretej schôdzi pracovnej skupiny. V súčasnosti nie je žiadny konkrétny návrh o obsahu e, záväzných nástrojov akékoľvek povahy. Je viacero možností, o ktorých sa hovorí na akademickej úrovni po väčšine, ale zatiaľ nebolo predložené nič konkrétne. Taká to je teda pozícia Európskej únie. Myslím, že som týmto odpovedal na otázku. Samozrejme, budeme aj v budúcnosti súčasťou diskusií, ktoré začnú eh, v októbri tohto roka opäť a potrvajú týždeň. Ďakujeme. Otázka pána Kora sa predsa len prejedná, pretože bola povedaná pani Lohbiller. Otázka pána Kora ktorá sa týka spravodlacej iniciatívy z júla 2016, kde sa hovorí o e, zodpovednosti firieme v prípade závažných porušení ľudských práv v tretich krajinách, kde sa žiada o prijatie konkrétnych krokov na úrovni komisie. Zatiaľ pán poslanec nedostal žiadne odpovede o tom, ako komisia postúpila v sledovaní ďalšieho vývoja najmä aké kroky, aké opatrenia komisia prijala po viacerých eh, upozoreniach Európskeho parlamentu. Ďalej, po druhé, či generálne riaditeľstva, ktoré sú kompetentné za eh, jednotlivé kroky, o ktoré sa žiada v správe, či už prijali nejaké konkrétne kroky. A po tretie, ktoré spomedzi eh, jednotlivých krokov, ktoré sa žiada v správe, sa vybrali ako prioritné na úrovni generálnych raditeľstiev? Grazie. La signora Evelyn eh, Ania. Pani Evelyn Ania, nech sa páči. Bez mikrofónu. zodpovedný prístup e, podnikaní. To je jedno z hlavných riešení na to, aby sme dosiahli držateľný rozvoj a férovú globalizáciu na celom svete. Vážne porušovanie ľudských práv, vrátanie porušovania základných princípov, ako aj právo na pracovisku v rámci dodávateľských reťazcov sa nemajú tolerovať. Na základe hlavných princípov a politického prístupu stratégie z roku 2011 komisia intenzifikuje prácu ohľadne efektívneho implementovania celej palety dobrovoľných a legislatívnych iniciatív, vrátane, ktoré sú teda obsiahnuté v tejto stratégii, predovšetkým pokiaľ ide smernicu o nefinančných informáciách a takisto ďalších patričných predpisov. Najnovšie inovatívne opatrenie bolo práve prijaté, ide o smernicu práv e, účastinárov a bude to prijaté čo, čo skoro. Komisia aj naďalej bude pokračovať v tom, aby apelu na členské štáty, aby tieto príjmali národné plány, pokiaľ ide o túto tému a takisto dosledúvame najnovšie e, vývinné situácie, tak ako to je v rámci G7, G20. A to obsahuje aj podpora E, fondu Vision Zero, ktorý má za cieľ znižiť množstvo e, úrazov na pracovisku a chorôb, ktoré, sú, ktoré súvisia s prácou, s pracovnými postupmi a takisto sa tu vytvárajú kapacitné programy v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre prácu na to, aby sa situácia zlepšila. Čo je dôležité v rámci týchto strategických komunikácií, ktoré boli prijaté minulú jeseň v rámci udržateľných cieľov, je tu agenda udržateľnosti a tak ako sa počíta v rámci komunike z roku 2016, práve sa vytvára viacúrovňová platforma na komisii pod predsedom, pod taktovkou predsedu pána Timmermansa, obsahuje to zdieľanú monitorovaciu správu, pokiaľ ide o plnenie ambicióznej e, agendy zo strany Európskej únie v členských štátoch. Táto platforma zlepší koordináciu, spoluprácu medzi jednotlivými súkromnými a verejnými súčasnenými stranami v rámci našich programov a iniciatív, po ktoré máme v rámci pola udržateľnosti. Pokiaľ ide o nástroje obchodnej politiky, monitoring GSP+, aj poberateľov, sa to zlepšilo prostredníctvom takých nástrojov ako napríklad zoznam monitorovacích tabuliek alebo monitorovacích misií alebo bilaterálnych dialogov na to, aby sa takýmto spôsobom hodnotil pokrok u príjemcov, ako aj pokiaľ ide monitoring implementácie 27 medzinárodných dohovorov. Sú tu viaceré správy zo strany OSN, ktoré poukážu na pokrok, ktorý zaznamenali príjmateľské krajiny v tých ešte zostávajúcich nedorešených otázkach. Pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode, ľudské práva musia byť začlenené v rámci politických rámcových dohôd a to sú tie kľúčové, e, to sú tie doložky o kľúčových prvkoch. Toto musí byť prepojené s týmito jednotlivými rámcami. Komisia takisto začlenila do všetkých najnovších investičných dohôd ustanovenia, ktoré sa špecificky odvolávajú na medzinárodné prijaté nástroje v tejto oblasti, ako napríklad usmerenia OECD alebo ďalšie. Pokiaľ ide o prístup k náprave, Rada v záveru 20. júna 2016 žiadala od Európskej únie, respektíve agentúry pre základné práva, na to, aby sa pripravila expertné, pripravilo expertné stanovisko na to, aby sa začlenil aj prístup k náprave v rámci dohôd na európskej úrovni. Toto stanovisko bolo prijaté práve včera. Komisia bude hodnotiť odporúčania stanoviska FRA, pokiaľ ide o prístup k náprave v rámci extrateritoriálnych prípadov a príjmeme patričné opatrenia. Všetky tieto prebiehajúce a nastávajúce opatrenia majú posilniť a zrýchliť čo možno najviac potrebné, potrebné e, zapracovanie overených postupov zo strany väčšieho počtu e, európskych firiem vrátane malých a stredných podnikov. Bene, grazie. Grazie così. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne za vašu odpoveď. To znamená, že teraz môžeme skončiť dnešné zasadnutie. Zajtra o 9.00 pokračujeme. Želám všetkým pekný večer.